takisto taktiež zo skupiny SND. A som dostala informácie o ich nomináciách a e, zoznam bude pri, priložený k zápisnici. Ak do istej doby nebude predložená nami.